členov. E, ide o to, aby chránili menšie polnohospodárske celky. Tým ukončujem dnešné rokovanie. Pokračujeme zajtra, 12. júna. E, započneme o 8.30 e, ráno. Program zajtrajšieho dňa je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu.